došlo k naozaj k veľkému prelomu, ktorý mnohí neočakávali a síce budúca globálna dohoda o klíme sa napokon podarila a to aj vďaka tomu, že sa všetky krajiny e, to sa sveta dohodli, že chcú bojovať proti zmene klímy. Je to naozaj veľký prelom, pretože všetky štáty uznávajú, že sa musíme posunúť pod úrovne 2 stupňov zvyšovania priemeria teploty a chcú sa snažiť obmedziť náraz priemeria teploty na maximálne 1,5 stupňa Celzia. A je to dohoda, ktorá sa pozerá do budúcna, pretože v druhej polovici storočia chceme, aby naša planeta bola e, klimaticky neutrálna, aby sa teda neprodukovalo viac emisí skleníkových plynov, ako planéta dokáže zvládnuť spracovať. A preto táto parížská dohoda je naozaj veľkým prelomom pre budúcnosť nás všetkých. Najmä preto, že táto oslovovaná dohoda by mala sa naplniť predovšetkým v praxi. Bude si to vyžadovať veľa zmien, najmä v tvorbe energie a v spotrebe energie. V Paríži sa schválil 5-ročný mechanizmus na preskúmanie pokroku a potom každých 5 rokov budeme dostávať informácie o tom, ako sa ďalej posúvame na tejto ceste plnenia a kde treba isté veci ešte napraviť. Európska únia musí túto dohodu presadzovať a plniť aj e, vonok, aj vnútri, pretože sa napokon vyplýva aj z paktu stability rastu. V mene Európskeho parlamentu chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí celé roky bojujú za to, aby Parížská konferencia bola úspešná Chcela by som, pardon, chcela by som sa poďakovať eh, vám, vážený pán komisár Kanete, za vašu angažovanosť na tejto konferencii. Pracovali ste naozaj veľmi intenzívne pred touto konferenciou, za to vám ďakujeme. Eh, Chcem sa poďakovať aj rade v luxemburskej ministerke životného prostredia. Vieme, že e, predsedníctvo rady zastúpení pani ministerky pracovala veľmi intenzívne tiež na tejto dohode. Myslím, že veľká vďaka patrí aj výkonnej tajomničke pani Fegeris, ale aj generálnom tajomníkovi OSN pánovi Banky Múnovi. Dámy a páni, francúzska vláda ako hostiteľka tohto podujatia, ako organizátor tohto podujatí odviedla obrovský kus práce. Ja som dnes e, už vyslovil svoj obdiv predsedovi tejto konferencie, e, pánovi ministrovi Lohantovi Fabiusovi a vyslovil som mu tiež blahoželanie v mene Európskeho parlamentu v osobnom rozhovore a tiež e, som ho pozval, aby nám prišiel osobne predložiť a predniesť eh, výsledky, eh, ktoré vyplynuli z tejto dohody v Paríži. Dohodli sme sa, že v januári, februári príde do Európskeho parlamentu a povie nám priamo o týchto výsledkoch. Kolegovia zo všetkých eh, politických skupín boli zastúpení na tejto konferencii a tiež prispeli k jej úspechu. Aj im patrí srdečná vďaka a tiež srdečné blahoželanie. Zápisnica a schválené dokumenty z chôdze z 2. decembra sú k dispozícii. Sú prosím námietky? Ak nie, budeme teda považovať zápisnicu za schválenú. Teraz eh, prejdem k oznámeniam. Výbor pre právne veci na